So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, vítam vás tu dnes ráno na zasadnutí. Máme tu množstvo hlasovaní. Začneme bodom 10 programu. Ide tam o právomoc legislatívneho delegovania. Je to stanovisko z môjho pera. Je to k správe z výboru Júri kolega, kolegu Sajera. Ide teda o delegovanie právomoci Európskej komisii. Máme k tomu 14 pozmaňovacích návrhov. Máte prosím všetci hlasovacie kartičky? pretože keď nebude hlasovanie rukou jasné, tak príde na to elektronické. Ak e, kartičky nemáte, tak si ich prosím čo možno najrychlejšie vybavte. A začneme hlasovaním. Pozmeňovací návrh 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Takže hneď prvé overenie. Ešte ich bude istotne veľa. Takže otváram hlasovanie. EPP tu má veľkú delegáciu, o troch viac než treba. Poprosím koordinátorov, aby vybavila, aby sa tie tri hlasy naviac stiahli. Taktiež SAD má o jedného hlasujúceho viac, než má nárok. EPP ešte stále o dvoch viac. SD, SD stále o jedného naviac. EPP ešte jednu kartičku prosím stiahnuť. SAD ešte jednu kartičku stiahnuť. Je to možné, že u socialistov je o jedného viac? Dann es jetzt gut. Výborne, už všetko sedí. Končím hlasovanie. Ako som povedal, prijaté. Návrh číslo 3, kto je za? Proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 4, kto je za? Kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 6, kto je za? Kto proti, kto sa zdržal, prijaté s ústnym pozmeňovacím návrhom kolegyne Hasi. Kto je za? Samozrejme, to, to verziu. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Sedmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Osmička. Ústny pozmeňovací návrh odo mňa. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 9 Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 10. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 11. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 12. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 13, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, tiež prijaté. 14, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Povedal by som, že to bolo zamietnuté, ale radšej to overíme. Otváram hlasovanie. PPE hat immer noch. EPP, dvaja naviac. Ešte jeden. Ešte jeden naviac v EPP. Teraz je to v poriadku. 33 za, 28 proti, prijaté. Teraz jednotka, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz hlasujeme o návrhu stanoviska. Elektronické hlasovanie poprosím. Otváram hlasovanie. Končím. Nekončím, lebo EPP má o jeden hlas viac. Zorganizujte sa, prosím, tak aby som to nemusel opakovať za každým. Ja viem, že chcete väčšinu, ale takto to nepôjde. Dobre, v poriadku. 62 k 0. Ďakujem pekne. Stanovisko bolo prijaté. Končím hlasovanie k tejto téme. Ja. Wir kommen zu dem spannenden Punkt 11 der Tagesordnung. Information. A teraz napínavý bod číslo 11, poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom. Je to správa kolegyne Zomer. Pani Zomer, máte niečo k rokovaciemu poriadku? Vážený pán predseda, nachádzame sa v situácii, že musíme hlasovať k tomuto obrovskému obrovskej zložke. Ja som len včera popoludní dostala kompletné informácie. V piatok, minulý piatok bola lehota o 11. na predkladanie kompromisných návrhov, konsolidovaných návrhov a návrhov na hlasovanie po častiach. Táto lehota, hlavne v prípade hlasovaní počastiach, nebola dodržaná. Až do poslednej chvíle sa pripravovali takéto návrhy a zapracovávali do eh, hlasovacieho zoznamu. Včera mi sekretariát oznámil bez nejakého vechádzceho kontaktu, že sú tu dva konsolidované pozmeňovacie návrhy, že to bolo takto zlúčené v hlasovacom zoznáme. Toto absolútne komplikuje e, náš hlasovací zoznam. Ja som nemala vôbec žiadnu časť preskúmať, či to je všetko v poriadku. Neviem, či tam tie odkazy sú správne, či tie vzťahy sú tam správne a tým pádom som nemohla ani pripraviť e, upravené odporúčania z mojej strany, pokiaľ ide o hlasovanie. My sme včera večer o tejto téme hovorili bez hlasovacieho zoznamu. Nespokojnosť bola obrovská, takto skrátka pracovať nemôžeme. V prípade takejto dôležitej témy už vôbec nie, takže lehota uplynula, potom to bolo zapracované a hlasovací zoznam bol prepisovaný do poslednej minúty, bez toho, že by ma niekto informoval. Nemala som čas si to celé preveriť a mojej zodpovednosti ako spadajkňa som nemohla dostať. Preto chcem poprosiť o následovanie, poprosiť o to, aby sa toto hlasovanie presunulo na zasadnutie, ktoré teraz sa bude konať najbližšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Zomer, hovorí pán predseda. 900 pozmeňovacích návrhov. To je vždy výnimočná situácia a mimoriadne stresujúca pre všetkých. Iste viete, ako pracuje Európsky parlament. Napriek tomu predsedníctvo si myslí, že zoznam ste mali k dispozícii po období 14 mesiacov. V útorok dostali politické skupiny tento zoznam k dispozícii. V Štrásburgu boli požiadané, aby sa k tomu vyjadrili do piatku. Administratívne teda vlastne bola stavená lehota piatok 11.00 pre všetky zmeny. Ale keď sa pozriete na náš rokovací program, teda na náš rokovací poriadok, tak vidíte, že žiadosti o hlasovanie po častiach je možné predkladať až v predvečer hlasovania a tých je naozaj veľmi málo. V prípade kompromisov to tak či tak vždy musím pýtať, či je plénum za alebo nie, takže môžete pokojne povedať nie, ak to niečo mení. V prípade kompromisov väčšinou uh, sme za to, aby sa viacero uh, navrhov z obsahového hľadiska spojilo, tak to tiež môžeme odhlasovať. Tabulka, ktorá tu je, je podľa mňa v poriadku, nič nie je formálne, neexistuje formálne žiaden argument proti tomu, aby sme dnes hlasovali. To je teda môj názor. Povedal by som, že teraz by sa mohli kolegovia vyjadriť za alebo proti. Kto chce hovoriť za, pán Lize. Pani McEwen bude hovoriť proti. Takže pán Lize, ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že tá otázka, či je to správneho hľadiska v poriadku, túto otázku nemôžeme my teraz v rýchlosti preveriť. Podľa mňa o tom môže rozhodnúť predseda. V každom prípade by sme podľa mňa mali v budúcnosti, keď tu bude takáto ďalšia dlhá správa, mali by sme preveriť naše postupy. V každej jednej skupine bol problém s tým, že sme včera ešte nemali k dispozícii úplný hlasovací zoznam. Áno, samozrejme, že je to veľký rozdiel, či mám predbežný hlasovací zoznam, alebo či sa tam ešte niečo bude meniť. Keď sa zmení jeden jediný pozmeňovací návrh, tak to môže zmeniť hlasovanie o celom oceku, o celom článku. Keď sa zmení poradie, tak sa nad tým musím zamyslieť, či by som nejaké plusko nemal zmeniť na minusko. Toto je naša bežná práca. A preto si myslím, že z formálneho hľadiska možno platí, že pred dvomi týždňami bol nejaký zoznam, ale tá konečná verzia, ktorú dnes máme hlasovať, sa objavila až včera o 17.00 popoludní. A toto je veľký problém pre všetky politické skupiny, lebo veci sa menia, tým sa mnoho vecí mení. Takže tá právnická otázka, to zapíšme do zápisnice, že to je potrebné overiť ale pokiaľ ide o to praktické, o našu prácu, mohli by sme možno v kruhu koordinátorov sa o tom pozhovárať, ako by sme mohli predložiť poslancom konečnú verziu hlasovacieho zoznamu včas pred hlasovaním, aby sa každý mohol náležite pripraviť. Lebo situácia je komplikovaná, ja mm, Nechcem nikoho obviňovať, každý sme mali svoje problémy, je to prvá veľká správa v tomto výbore, v tomto legislatívnom období, takže nemôžem povedať, koho je to vina, ale je to situácia, e, kde možno, ak budeme teraz hlasovať, by vznikli nejaké chyby. Takže odporúčam presunutie hlasovania na neskôr, nič strašné sa nestane už 18 mesiacov máme k dispozícii návrh komisie a nikoho to nebude bolieť, keď hlasovanie prebehne o mesiac neskôr a potom môžeme spokojným povedať, vedeli sme, o čom sme hlasovali, dnes takéto niečo povedať nemôžeme a preto chcem podporiť to, čo povedala správodajkyňa. Dobre, takže to bolo vyjadrenie za a teraz Linda, vyjadrenie proti. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že by sme mali hlasovať dnes. Táto otázka nás sprevádza v Európskom parlamente už veľmi dlho a je veľmi dobre známa. Hlasovací zoznam, áno, máte pravdu, dostali sme ho až včera večer, ale všetci sme poznali ten predbežný návrh, poznali sme návrhy, ktoré boli predložené, vyznáme sa v problematike. Ja si myslím, že nám nepomôže, keď sa to presunie na neskôr. Môj tieňový spravodajca pani Wilmot včera požiadala, pardon, minulý týždeň požiadala spravodajkyňu, aby hlasovanie presunula. Spravodajkyňa vtedy povedala nie. Ona vtedy nechcela posunúť hlasovanie, nechcela, aby tu bolo viac času na prípravu kompromisov. A teraz tu nie sú žiadne kompromisy, tam iba konsolidované pozmeňovacie návrhy. Uh, Rozpráva prebehla vo výbore včera. Pani Somer nepovedala v tejto rozprave, že by chcela presunúť hlasovanie na neskôr. Moja skupina strávila hodiny a hodiny včera večer prípravou konečnej verzie nášho hlasovacieho zoznamu, preto by sme mali hlasovať dnes problematiku poznáme, vieme, kde sa naše názory líšia. Podľa mňa je na čase, aby sme hlasovali. Ja, der Ausschuss ist autonom und frei. Výbor je samozrejme autonómny, môže slobodne rozhodnúť. Robíme to elektronicky. Kto je za presunutie, stráči zelenú. Áno. Kto je proti presunutiu hlasovania, musí hlasovať nie. Otváram hlasovanie. Der Drang ist sehr groß. EVP hat jetzt 4 zu 4. EPP neodolala o štyroch viacej, socialisti o jedného viacej. Pani Zomer dobre zmobilizovala kolegov, bohužiaľ je to na nič. Aj socialisti dobre mobilizovali stále ten jeden na viac. Wer? Komm, einer muss die Karte rausziehen. Jeden bude musieť vyťahnuť sa zariadenia svoju hlasovaciu kartu. Dobre, končím hlasovanie. 29 za, 30 proti. Jeden sa zdržal. Der Antrag ist damit abgelehnt. Tým bol teda návrh zamietnutý, ak to správ, chápam správne, pani Zomer. Pán predseda, môj návrh bol zamietnutý demokratickým postupom. Ja napriek tomu pochybujem o tom, že my ako poslanci to môžeme takto jednoducho odhlasovať, až to bude správneho hľadiska OK. Ja vás poprosím, aby moje obavy boli zapísané do protokolu a očakávam, že naše služby preveria legitímnosť hlasovania, ktoré teraz prebehlo a ktoré teraz bude nasledovať a tiež by som bola rada, keby sa konferencia predsedov zaoberala týmto problémom, týmto prípadom. Niečo preverovať, hovorí pán predseda. Ešte raz opakujem, predložili sa hlasovania po častiach, to je v poriadku podľa rokovacieho poriadku je tu jeden, pardon, dva konsolidované návrhy, ktoré boli konsolidované, tam môžete byť pokojne proti. Z formálneho hľadiska je všetko v poriadku. Takže neviem, čo by sme tak mohli preverovať. Je to veľký balíček, 900 pozmaňovacích návrhov, 18 mesiacov sa zaoberáme touto témou, takže takto to je. Ešte než začneme hlasovať, máme tu ešte jednu vec, ktorú je potrebné objasniť. Ide o prípustnosť viacerých pozmaňovacích návrhov. Ide o 162 pani Zomer o vyživových profiloch, potom 525 o obsadení správnej rady, rady e, agentúry pre potraviny, potom 526 kolegyňa kolegu Šlitera o zmene spoločného poriadku, trhového poriadku pre ryb polovné produkty a produkty akvakultúry. Potom je tu označovanie GMO, to sú návrhy 229, 361 a 511. My sme to preverili až na 526 pána Šlutera, tam ide teda o tie rybolovné problémy, tie ostatné súvisia s našim hlasovaním a ja ako predseda som rozhodol, že sú prípustné na hlasovanie s výnimkou 526, pretože spoločná organizácia trhu a ochrana Stavov rýb nie je predmetom tém, témy, o ktorej hovoríme. Ide o informovanie spotrebiteľov o obsahu potravín a nie o stavy rýb. Takže, kolegyne, kolegovia, začneme s týmto hlasovacím maratónom. Bohužiaľ, musíme sa cez to prehrísť, ale už aj v prípade REACH sme mali podobnú situáciu, tam toho bolo ešte viac, takže vás poprosím o kooperáciu, aby sa nám to podarilo. Takže začíname. Návrh 34. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Musíme to overiť, je to tesné. Otváram hlasovanie. EVP e zu viel. EPP o jedného viac hlasuje. Prosím vás, koordinátori, urobte si poriadok. Äh, jetzt geht's, ne? Ja už toho mám plné zuby. Takže už to funguje. Prijaté 33 za, 26 proti. Jeden sa zdržal. 35, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Check. Ja. Abstimmung eröffnet. Overujeme, otváram hlasovanie. EPP stále o jedného viac. Nedarí sa nám dnes. Immer noch einer zu viel. Stále ešte o jedného viac za EPP. Peter Liese, Richard Seber. Peter Liese, Richard Seber. Viete predsa počítať. Immer noch einer. Eine oder einer. Situácia pretrváva stále o jedného viac. Môžete sa prosím postarať o to, aby to vychádzalo? So, jetzt ist in Ordnung. Tak už je to v poriadku. 29 za, 32 proti, zamietnuté. 36, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 249, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Imko 15, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 248 a Agri 17 sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Imko 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 39. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 40. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 41. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 42. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Imko 17. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Mám pocit, že to bolo prijaté, ale radšej to overme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 32 za, 29 proti, prijaté. 250, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 43 a 251. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Tie ďalšie odpadajú. Teraz 44. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Agri 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Agri 19. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Overenie. Otváram hlasovanie. Einer bei der EVP noch zu... EPP má ešte stále jeden hlas naviac. EPP má ešte stále jeden hlas naviac. Teraz je to v poriadku. 24 za, 35 proti. Návrh je zamietnutý. Kolega Ucky. Len chcem niečo podporiť moja, môj strojček nefunguje. Môžete mi sem poslať technickú podporu, technika? E, takže e, pána e, Ouského strojček, hlasovací prístroj príde opraviť technik. Dobre, pokračujeme ďalej. Dvesto ten odpadáva, čiže 257 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 45 za, proti, zdržali sa prijatí. 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 47 za, proti, zdržali sa prijatí. 80, 48 za, Proti? Zdržali sa? Povedal by som, že prijaté, ale preverme to. Hlasovanie ukončené. 32 za, 27 proti, prijatý. 49 za, proti, zdržali sa, prijatý. 50 za, proti, zdržali sa prijatí 51 a Agri 20 sú identické za, proti, zdržali sa prijatí 52 za, proti, zdržali sa prijatí 53 za, proti, zdržali sa, preveríme to elektronicky. Otváram hlasovanie k 53. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. 32 za, 29 proti, prijatý 45, pardon, 54 za proti, zdržali sa prijatí. 258 za, Imko 18, kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. 258 za. Proti? zdržali sa prijatí. 55. 56 za proti, zdržali sa prijatí. Pokračujeme 57 za, 57 za, proti, prijali, e, zdržali, zdržali sa zamietnutí. 260 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Imko 19 za, proti, zdržali sa, prijatí. 262 za, proti, zdržali sa, prijatí. 263 za, proti, zdržali sa, prijatí. 58 za, proti, zdržali sa, prijatí. 59 za, proti, zdržali sa, prijatí. 60 za, prosi, proti, zdržali sa, prijatí. 265 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri, 20, Agri 21 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pokračujeme 61. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Akry 23 za. Proti? Zdržali sa prijatí. 267 za proti, zdržali sa prijatí. 62 za, proti, preskúmame to, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 32 za, 27 proti, prijatý. Nikto sa nezdržal. Agri, Agri 24, to je identické. 63 je lingvistický návrh. No a potom 268 e, s e, osobitným hlasovaním. Mm, takže kto je za prvú časť? Za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť, kto je za? Pro, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. To bolo zároveň Agri 25 a 268. Teraz 64 za, proti, zdržali sa, prija- zamietnutí. 65 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromisný pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pokračujeme bodom IMKO 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. Takže preskúmame IMCO 22. Eh, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Áno, videl som to správne. 32 k 27. Prijatý. 68 odpadáva. 260, nie, pardon, 69 za. Proti, prija, zdržali sa prijatí. 70 za, proti, zdržali sa, prijatí. Sedemdesiat jedna. Kto je za sedemdesiat jednotku? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? 275 s, orál, s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že je to prijaté, ale otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Aj, aj, aj. Nož. 30 ku 30, ale to je zamietnuté. 72. Hlasovali sme o ústnom pozmeňovacom návrhu, ktorý bol zamietnutý. E, teraz ešte o 277, kto je za, proti, zamietnutý ale môžeme to preskúmať. Takže to preskúmame. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. No pozrime sa. Niečo sa zmenilo. Jeden zmenil názor. 29 za 31 proti zamietnutý. 30-30 by bol ten istý výsledok. 20, 72, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Zamietnutí, pardon. 277 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 278 vypadáva. Agri 26 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 73 za, proti, zdržali sa prijatí. 279 za, proti, zdržali sa zamiet prijatí. because we adopted uh, 59. Pretože 59 bola prijatá. Takže toto odpadáva. To je dôvod. Je to napísané na vysvetlenie. To 74 eh, odpadáva, 75 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ďalej. 280 a IMKO 24 za. Proti. Držali sa prijatí. ...281. za, proti, zdržali sa prijatí. Ček. Takže otváram hlasovanie elektronické k 271. Hlasovanie ukončené. No, to je jednoznačné. 39 k 20 prijatý. Teraz IMKO 25 to odpadáva. 76 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 285 za, proti, zdržali sa zamietnutí. No dobre, keď chcete, tak to skontrolujeme. Otváram hlasovanie k 285. -ke. Končím hlasovanie. Jednoznačne 77. Ešte stále vám nefunguje prístroj? Nie, len to som to chcel vysvetliť. Prijali sme 76 a e, ja mám v poznámkach, že 282 odpadne, ak bude prijatá 76. O 282 sme nehlasovali, my sme hlasovali o 285. Čiže zle mi to prešlo v preklade. 77. Kto je za? Proti zdržali sa prijatí. Teraz odpadáva ďalší a prejdeme k 28. Hm. Pardon, pardon. Wir müssen abstimmen. Ja, äh, sorry. Also wir stimmen ab über zwei. a 287 hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Ja hovorím zamietnutý. Dobre, preskúmame to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. No, bolo to tesné, ale je to zamietnuté. Agri 28, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 289 za, proti, zdržali sa, to je tesné, takže musíme to preskúmať. Otváram hlasovanie k 289. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 32 290 za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 27 za, proti, zdržali sa prijatí. 80 a Imko 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 29 za, proti, zdržali sa prijatí. 81 za, proti, zdržali sa prijatí. 82 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 29 a 292 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Imko 30 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 83, kto je za. Proti. Zdržali sa prijatí. Konsolidovaný pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za konsolidovaný, konsolidovaný pozmeňovací návrh číslo 1? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa s prevažnou väčšinou prijatí. 85 za, proti, zdržali sa prijatí. Imko 32 za, proti, zdržali sa Ček. Imko 32, to je za. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 za, 30 proti, prijatý. Imko 32 za. Imko 32 za. Aha, o tom sme práve hlasovali, pardon. 295 a 297 a Agri 30. Kto je za tento súbor? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Prijatí. Dobre, teraz konsolidovaný pozmeňovací návrh vás s rozdeleným hlasovaním. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Prvej časti. Toto musíme preskúmať. Myslím, že prvá časť má plus, ale otváram hlasovanie. EPP 1 na viac. Dobre, končím hlasovanie. Prijatý. 32 k 29. Jeden sa zdržal. Kto je za druhú časť? To je proti prvej časti? Myslím, že to je tá istá väčšina, ale môžeme to preskúmať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno. 33 2, za, 29 proti prijatý. Pokračujeme na strane 12. 316 celkom dole, to je ďalší návrh, o ktorom budeme hlasovať. Kto je za 316? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Strana 13. 89. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 90, Agri 33, e, Imko 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 318 za, proti, zdržali sa, prijatí. 319, IMKO 35 za, proti, zdržali sa prijatí, a zamietnutí. 91 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí. To bolo jednoznačné, ale chcete to preveriť? No dobre. Tak otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. No, to je jasné. E, Agre 35 odpadáva, teraz Imko 36, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Agri 36, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 92 za, proti, zdrali sa prijatí. 93 a IMKO 37 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 37, pardon, 320 za, proti, zdržali sa prijatí. Wir kommen zum konsolidierten Konsolidovaný návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Konsolidovaná trojka odpadáva. Pokračujeme na strane 15. konsolidovaným návrhom číslo 5. Kto je za? Konsolidovaná 5. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Strana 16, 331 a IMKO 41. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté pardon, zamietnuté. Teraz 97, Agri 41 a Inko 42, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 98, Agri 42 a 335, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté.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 Overíme si to elektronicky, otváram hlasovanie. bei S&D einer zu viel. Socialisti o jeden viac, o jedného viac hlasuje. Jedna karta sa musí stiahnuť. Zase problémy. Chairman. Pán predseda, pán predseda. Tu sa uvádza, že 334 odpadáva, keď sa príjme 98. 98 predsa bola prijatá, aspoň podľa môjho názoru. ja, Ja, das ist... Áno, áno, máte pravdu. Takže o tomto bode hlasovať netreba. Agri 42 bolo prijaté, preto 33, 334 odpada. Platí to aj pre nasledujúce návrhy. Takže pokračujeme. Imkom 44. Nachádzame sa na strane 18, návrh IMKO 44, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Agri 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Otváram hlasovanie. SD, prosím, zorganizujte sa. Hlasuje o jedného viac. Už je to v poriadku? Nie. Ešte stále. Stále to tu máme na obrazovke. Už je to v poriadku, končím hlasovanie. Nuž, 31 k 30. Jeden sa zdržal. Prijaté. 341, kto je za, kto proti, to sa zdržal zamietnuté. 99 a Agri 44, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 342, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 343. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? Agri 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? 344 a Agri 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? 346, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 345, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 348, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 347, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Preverenie 347, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 35 k 25 prijaté. Sto jeden. Sto, pardon, sto. Stovka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Sto jeden, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. Overíme 101. Otváram hlasovanie. Za SD o jedného viac. Už je to v poriadku. 35 za, 26 proti. Prijaté. 349. Kto je za? je proti, To sa zdržal zamietnuté. Imko 45, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 102, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 350, tam hlasujeme len o druhej časti, pretože tá prvá je identická s návrhom komisie, takže to nie je žiadna zmena. Hlasujeme len o druhej časti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Chyba sa stala? Áno, keď sa pozrite na hlasovací zoznam, hovorí pani Fadakyňa, pod druhou časťou sa uvádza, že odpadá, keď sa príjme 102, alebo ak sa nepríjme prvá časť e, tohto návrhu. Nie, nie, ja som sa pomýlila, hovorí pani Zomer. Áno, to bol presne ten problém, prečo to bolo vyčerknuté. Takže druhá časť je prijatá. Pokračujeme 103. Kto je za? Kto proti? Prijaté. 104. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Agri 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 351. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 105. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 353. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Agri 50. Bolo to jasné, tá 353, ale môžeme si to overiť. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jasná väčšina proti, takže zamietnuté. Teraz Agri 50 a 352. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalšie odpadávajú. Pokračujeme. Pokračujeme 357. Kto je za? 357, Karl Schutter práve vchádza do miestnosti, takže 357, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 107, 356, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 359, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 360, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme. Otváram hlasovanie o 360. Končím hlasovanie. 35 za, 26 proti. Prijaté. 109 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 110, kto je za, pani Zomer, rada by som stiahla 110, výborne, ďakujem, Agri 51, ja by som ho chcel prevziať, ozýva sa z plena. Áno, ak niekto prevezme pozmeňovací návrh, tak o ňom budeme hlasovať. Takže 110, kto je za, 110, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté jasnou väčšinou. Bolo to úplne jednoznačné, veľká väčšina bola za, ale keď chcete overiť, tak to pre vás spravíme. Končím hlasovanie. 37 za, 22 proti. jasno väčšinou prijaté. Teraz Agri 51, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 361, Šliter. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 362 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Musíme si to overiť. Je to neprehľadné. Riadne zdvíhajte ruky, inak to nevidím ten rozdiel. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, bolo to tesné, 31 za, 29 proti, 1 sa zdržal. 111, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 363, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 365, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 112. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 368. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Agri 52. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 364, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 366, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 367, kto je za, kto je proti, To si overíme. 367. Neopakujeme, kto je za. Kto je za? Opakujeme hlasovanie. Kto je proti? Kto sa zdržal? Mám pocit, že to bolo zamietnuté, ale predsa len to overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Jasná väčšina proti. Samietnuté. 113, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal prijatý? 114 za. Proti? Kto sa zdržal prijatý? 369 za. Proti? Kto sa zdržal za prijatý, pardon. Identické 370 a Inko 49, to odpadáva. Ďalšia strana 373, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 115 bola stiahnutá. 371 a 72. Tie tiež odpadajú. Agri 53 a 373, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 116 za, proti, kto sa zdržal prijatý, Agri 54 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 117 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 118 a imko 51, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 119 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 120 a 376 Tie nie sú identické. To je zvláštne. Spravodajkyňa. Takže hlasujeme o nich osobitne. 120, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. Ten ďalší teda odpadáva. 375 -ka. tá tiež odpadáva. Imko 52 tiež 121. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. So, 56 für Agri 56 Agri 56 kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 122, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme 122. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 60, 3, 36 za, 26 proti, prijatý. Teraz konsolidovaný pozmeňovací návrh 6 a 7. Hlasuje sa spoločne. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. Môžeme to preveriť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 45, 26 proti prijatý. Pokračujeme na strane 28. 392 a 394. Kto je za tieto návrhy identické? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 396 za. Proti. Prijatý. Es geht weiter auf der nächsten Seite. Strana 29, 400. Kto je za 400? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pokračujeme na strane 32. 127. 5. časť. To bolo stiahnuté. Takže hlasujeme na strane 32 o 407. 6. časť. Pani Zomer, kto je tento, za tento návrh? Proti? Zdržali sa prijatí. 403. 5. časť. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. Tá ďalšia časť odpadáva. 407 7. časť a 405 5. časť sú identické. Kto je za tieto návrhy? Proti? Zdržali sa prijatí. 411 na strane 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 130. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. 131 za, proti zdržali sa prijatí. Imko, 1, Imko 61 za, proti zdržali sa prijatí. 414 za, proti, zdržali sa, prijatí. preskúma, preveríme to, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie, takže Jednoznačne 38 za, 25 proti, prijatý. Konsolidovaný pozmeňovací návrh číslo 8. Máme tu ústny pozmeňovací návrh. Ďakujem, pán predseda, áno. Chcela som len pridať soft k slovu soft drinks, kde je zoznam kategórie. Uh, uh, eh, drinks except for fruit juices a ja som tam len chcela doplniť soft drinks. Dobre. Takže spolu s týmto ústnym pozmeňovacím návrhom hlasujeme o konsolidovanom pozmeňovacom návrhu 8. Kto je za? Kto je proti? Preveríme. Otváram hlasovanie. Jeden EPP naviac. Vtáčiky štebotajú. Jeden <laughs> EPP naviac. Dobre, teraz, je to, teraz to sedí. Zamietnutý. Dann äh, geht es weiter mit. Dobre. Teraz Z formálneho hľadiska sme teraz diskutovali o ústnom pozmeňovacom návrhu, ale musíme ešte hlasovať o konsolidovanom pozmeňovacom návrhu. Takže ešte raz, kto je za konsolidovaný pozmeňovací návrh 8? Dobre, rovno elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 30 za, 32 proti. Návrh je zamietnutý a pokračujeme 132. Za, proti, zdržali sa prijatí. 133 za, proti, zdržali sa prijatí. 417 tento návrh odpadáva. 415 na strane 34. Kto je za 415? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 420 sa stiahuje. Kto je za e 437 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Agri 67, 134 a 432. Kto je za, proti, zdržali sa, Agri 67, 134, 432. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Mali sme o tom hlasovať samostatne. Sú takmer identické, ale nie úplne identické. Preto nikto nezdvihol ruku, pretože sú tu tri indikácie pre tri pozmeňovacie návrhy. Dobre, hovorí predseda, tak budeme hlasovať jednotlivo. Kto je za Agri 67? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 134 za. Proti? Zdržali sa takisto zamietnutí. 432 za. Proti? zamietnutý, ale môžeme to preveriť. 432, otváram hlasovanie. Und beendet. Končím hlasovanie. Áno, zamietnuté. 439 za, proti, zamietnutý. 439. Preskúmame, otváram hlasovanie. EPP 1 hlas naviac. Uzatváram hlasovanie. Tridsať ku 32 ja sa zdržali. Návrh je zamietnutý. 430. Štyristo tridsať. Also wir stimmen doch ab über 431. Hlasujeme o 431. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 430 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 428 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Imko 63 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 436 za, Proti? Zdrali sa zamietnutí. 433 za. Proti? Zdrali sa zamietnutí. ...435 a 427 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 434 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 429 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 438 za, proti, za, proti, zdržali sa Myslím, že to bolo prijaté, ale preveríme to. 438. Otváram hlasovanie k 438. Uzatváram hlasovanie. Hmm. 17 za, 44 proti zamietnutý. 135. Kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. 440 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 136 za, proti, zdržali sa prijatí. 441 a 442 a IMKO 64. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. Konsolidovaný pozmeňovací návrh 9. Kto je za konsolidovaný pozmeňovací návrh číslo 9? Kto je proti? No, myslím, že zamietnuté, ale preveríme to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 e, za, 36 proti, jeden sa zdržal, takže je to zamietnuté. Teraz tu máme tri pozmeňovacie návrhy e, s, e, s rozdeleným hlasovaním. 446, <clears throat> To je za prvú časť. Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Druhá časť za proti. Zdržali sa prijatí. Wir sind Seite 39. A tým sa dostávame na stranu 39. 453. Pozmeňovací návrh 453. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 138. Prvá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí. Sto dva prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Štyristo prvá časť a IMKO 68 prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme to. Beendet. Ja. Áno, to bolo tesné. 31 za, 29 proti, dvaja sa zdržali. 452. Kto je za 452? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 138. Za? Proti? Zdržali sa prijatí. 180, 138, tretia časť. Za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. Alde má jeden hlas naviac. Teraz je to v poriadku. Takže, tesnotka 31 ku 31, ale je to zamietnuté. 454 druhá časť, IMKO 68 druhá časť, to je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dobre, preveríme to, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 28 za, 34 proti, zamietnutý. 138, štvrtá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Preveríme 138, 4, štvrtá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Tesné, ale zamietnuté. dva tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 138. 5. časť. Za? proti, zdržali sa zamietnutí. Dobre, preveríme 138. 5. časť. Uzatváram hlasovanie. Áno, zamietnuté. Agri 69. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnutí. 451 druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. 455 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 452 štvrtá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 454 tretia časť, kto je za? 454 tretia časť. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Imko 68 tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Konsolidovaný pozmeňovací návrh číslo 10. Sekretariát hovorí, že nakoľko deviatka bola zamietnutá, vypadáva aj desiatka ako konsolidovaný pozmeňovací návrh a musíme prejsť jednotlivé návrhy. 459 Holga Kramar. Kto je za? 459 Kramar za. Proti zdržali sa zamietnutí. Agri 70 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 139 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 464 za, proti, zdržali sa, preveríme. 464 preveríme. Uzatváram hlasovanie. 30 za, 31 proti, zamietnuté. 461 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Imko 69 za, proti, zamietnuté, 459 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 430, 463, pardon, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté, Otváram overovacie hlasovanie. Končím hlasovanie. Oplatilo sa. 30 za, 32 proti, zamietnuté. 460 za. Proti. Zdržali sa, zamietnuté. 462. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Overíme. 462. EPP o jedného viac. Už je to v poriadku. 34 za, 27 proti. Teraz som vyhral ja, povedal som to správne. Pani Zomer. Štyristo dvojka, tam sa píše, že odpadáva keď sa príjmu tie, čo sú tam uvedené. A ja sa pýtam, či to tak je? Je to preverené? Áno, správa zľava, preverené, je to tak. Hlasovali sme a bola väčšina. Teraz sme pri 140. Kto je za 140? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Zdá sa, že ste unavení. Podľa mňa prijaté, ale overme to. O 140 sa hlasuje. EPP o jedného viac. Ešte stále, už je to v poriadku. 44 za, 16 proti. Prijaté. Čtyristo šesťdesiat sedem. Kto je za? Za štyristo šesťdesiat sedmičku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 141, strana 43, kto je za, 141, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Štyristo sedemdesiat. 575, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 142, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 473 odpadáva aj to ďalšie. Takže 475, z Wilmot, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. Overíme 475. -ku. Končím hlasovanie. 29 za, 32 proti, zamietnuté. Identické 142, 456 a IMKO 70, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 457 a 473. odpadávajú. 471, 474, 472, Agri 72, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, Agri 73, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 457 a 476, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Imko 71. Kto je za? Odpadáva. 143. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 477. Kto je za? Ešte raz, kto je za? 477. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 457 a IMKO 72. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 144 a 457. Kto je za? To je proti, to sa zdržal, overíme. za, 32 proti, zamietnuté. Teraz 456, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Agri 74 za, proti, Kto sa zdržal? Overíme. Agri 74, predmetom overenia. Hotovo. Samietnuté 27 za, 33 proti. 145. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 478, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Overíme 478. Jeden za EPP naviac. Ešte stále. Končím hlasovanie. Jednoznačne 35 za 24 proti prijaté. 456. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 146 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Konsolidovaná jedenástka. Kto je za? ste proti. Overíme si to. Elektronické hlasovanie otvorené. Jeden za EPP naviac. Ešte stále Už je to v poriadku. Zamietnuté 31, proti 30 za. Geht das bis Also, 147. 147, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 148, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Agri 76 a 483, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 481, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 485, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 486, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. strana 47, IMKO 73, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? Agri 78 za, proti, to sa zdržal zamietnuté. Imko 74, kto je za, kto proti, to sa zdržal zamietnuté. 150, prvá časť, kto je za, kto proti. Hovoríme. 150, prvá časť, otváram hlasovanie. prijaté. 32 za, 28 proti. 491 a Agri 79 a 492. Ten bol stiahnutý, tak len tie prvé dva. Kto je za? Sme na strane 47 úplne dolu. Kto je za? 491 a Agri 79. Teraz kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté strana 48, 150 a Agri 80, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Končím hlasovanie. 32 za, 28 proti. Prijaté. Agri 81, Imko 76, 493 a 494. Kto je za? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 150. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. šesť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 497. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 498. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 500. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 499, kto je za, kto je proti. Je to neprehľadné, overíme 499. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté 25 za, 33 proti. 151 a 501, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. No, teraz to bude vtipné po častiach.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 31 za, 28 proti. Štvrtá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? Piatá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnuté? Šiesta časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Siedma časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Siedmu časť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Osma časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Overíme. Osmu časť. Končím hlasovanie. 29 za, 32 proti, zamietnuté. 9. časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 10. časť, za? Proti? Kto sa zdržal? Rovnako zamietnutá. 502 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté, ale môžeme to pokojne overiť. 152 Končím hlasovanie. Zamietnuté. 503. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overme to, je to tesné. 503. Končím hlasovanie. 38 za, 22 proti, prijaté. Bolo to jasné. 504, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Päťsto sedem za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 508, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme. 508. Otváram hlasovanie. Hotovo. Prijaté. 509. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 154. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 511 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 155 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. Overíme 155. Končím hlasovanie. Jasná väčšina. Zamietnuté. 514. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 515. Odpadáva. strana 52, 512. Kto je za druhú časť? Proti? Kto sa zdržal zamietnuté? 516 a 513, druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 517, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 514 za, proti, kto sa zdržal, overíme. Končím hlasovanie. Prijaté. 33 za, 27 proti. 518 odpadáva. Glenis Wilmot, 514, tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 519. Kto je za? Ja, 19 fällt weg. 519 odpadáva ako je 513, 156, kto je za? 156, kto je za, proti? Zdržali sa zamietnutí. 520 za, <clears throat> proti, zdržali sa prijatí. 157 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 521 za, proti, zdržali sa prijatí. Sto päťdesiat za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 84, Imko, 8, Imko 78 a 160, ale je to rozdelené do štyroch častí. Ideme hlasovať o prvej časti. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa Zamietnutý. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa zamietnutá. Štvrtá časť za. Proti. Zdržali sa takisto zamietnutá. Teraz prejdeme k 523. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. 524 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Chcete to preveriť? Preverujeme 524. No dobre, to som sa pomýlil. Koniec hlasovania. A to bolo omyl, takže je to prijaté. Sto Renate Zomer, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to. 161 overovacie hlasovanie. EPP 1 hlas naviac. Ešte stále. Teraz je dobré. Takže prijatý 32 k 29. 126, pardon, 162, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Dobre, preveríme 162. EPP má stále o jeden hlas naviac. No, teraz musí jeden sa stiahnuť. Dobre, prijaté. Sto tri. Kto je za? 163 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri 85 Agri 85 za, proti, zdržali sa, prijatí. 525 za, proti, zdržali sa, prijatí. 526 vypadáva, takže prejdeme k IMKO 79, e, kto je za, zdržali sa zamietnutí. 528 prvá časť. To je za, proti, zdržali sa, prijatí. ...529, druhá časť, eh, Lise Schnellhardt. Kto je za? Proti? zdržali sa, preveríme. 529 prvá časť. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 530. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijatí, Ale nie všetci dviehajú ruky, takže to preveríme. Končím hlasovanie. Prijatý. Prejdeme na stranu 56. 531, prvá časť, kto je za? Chris Davis. 531, prvá časť, kto je za? Proti? Zdraví sa zamietnutí. 165 za. Proti? zdržali sa prijatí. 531, druhá časť, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 166, prvá časť, za, proti, zdržali sa, preveríme. 166, prvá časť. Äh, EPP, eine zu viel. EPP, jeden hlas naviac. Dobre, takže s právom som nechal o tom hlasovať. Elektronicky to zamietnuté 30 ku 30 akry. 80, Agri 87, kto je za? Prebačte, jeden som preskočil, takže sa vrátim. 166, e, tretia časť Renate Zomer. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Agri 87 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri 88 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri 89 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri 90 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri 91 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Som pri rýchli. Dobre. 166, štvrtá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Agris uh, um, uh, 92 pardon 166 druhá časť za proti zdržali sa zamietnutí 166 piata časť za proti zdržali sa zamietnutí 167 bola stiahnutá, Agri 93 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Strana 57, 168 za, proti, zdržali sa, liberáli nevyjadrili, čo chcú. 57, Renate Sommer. Strana 57, Renate Sommer. Ešte raz sa pýtam, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Elektronické hlasovanie otváram. K 100 80, 168. Uzatváram hlasovanie. 31 ku 30. To bolo tesné. Agri um, ehm, 94, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Agri 95 za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 533 za? Proti? Zdržali sa zamietnutý. Agri 96 a 169 za, proti, zdrali sa, prijatí. 170 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 97 a 535 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 534 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 171 za, proti, zdržali sa, prijatí. 172 za, proti, zdržali sa, prijatí. 173 a Agri 698. To je za, proti, zdržali sa, prijatí. 174 a Agri 99, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 175 a Agri 100 za? Proti? Zdržali sa? Preveríme to. 175 a Agri 100. uzatváram hlasovanie. No takže je to zamietnuté. 30 za, 31 proti. Strana 58, 176. Za, proti, zdržali sa prijatí. Agristo 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 177 za, proti, zdržali sa, preveríme to. Uzatváram hlasovanie. 30 za, 22 proti, 9 sa zdržali prijatí. 536 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 178 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 537 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 538 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Imko 82 za, proti, zdržali sa prijatí. 540 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 541 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 542 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ste vynikajúci. 543 a IMKO 83 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. IMKO 84 za, proti, zdržali sa, prijatí. 179 za, proti, zdržali sa, prijatí. 180 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 102 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 544 za, proti, zdržali sa, prijatí. 545 s orálnym e, pozmeňovacím návrhom. Kto je za? 545. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Elektronické preverenie 545. Ukončujem hlasovanie. Zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o 545 bez ústneho pozmeňovacieho návrhu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa tá istá väčšina zamietnutý. Imko 85, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Imko 85, druhá časť za proti, zdržali sa za prijatý. Agristo 3 za, proti, zdržali sa prijatý. 181 za, proti, zdržali sa prijatý. 182 za, proti, zdržali sa prijatí. 183 za, proti, zdržali sa prijatí 184 za, proti, zdržali sa prijatí 175, Agri 105 a Imko 87 za, proti, zdržali sa prijatí 551 za, proti, zdržali sa prijatí 188 za, proti, zdržali sa prijatí. 546 za, proti, zdržali sa, za je prijatí. 547 za, proti, zdržali sa, prijatí. 549 za, proti, Držali sa zamietnutí. 550 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 186. Áno, to bolo prijaté. Ale 550 môžeme preveriť. Elektronické hlasovanie k 150 pardon, 550. -ke. Uzatváram hlasovanie. 36 za, 25 proti, prijatý. 186 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. IMKO 86 za, proti, zdržali sa. Preveríme to. IMKO 86. uzavreté. Áno, jednoznačne za, väčšina za, čiže príjmame prijaté. 187 a IMKO 188 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 104 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 106 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 107 za, proti, zdržali sa, prijatí. 553 za, proti, zdržali sa prijatí. Identické je 552 a Agri 108 za, proti, zdržali sa prijatí. 189 za, proti, zdržali sa prijatí. 190 sa stiahuje, 554 mm, za, proti, zdržali sa, prijatí. 555 za, proti, zdržali sa, prijatí. 560, 556 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 109 za, proti, zdržali sa, prijatí, ale Preveríme to. Agri 109. Dobre, končím hlasovanie. Zamietnuté. Zamieta sa. 191. To je jazykový návrh? Nie. Takže musíme hlasovať. 191, kto je za? Ďakujem proti. Zdržali sa prijatí. Pani Weisgerber má ústny pozmeňovací návrh 110, ako aj no, Agri 110, pani Weisgerber, ďakujem. Agri 110 a pozmeňovací návrh 557 sú identické. Ide o lepšie označovanie e, imitátov e, potravín, potravinových imitátov. Ja by som tam chcela jednu vetu doplniť, pretože sa tam uvádzajú príklady, aby bolo jasné, že ide o príklady. The following list contains examples. Spravodajkyňa a tieňoví spravodajcovia s tým súhlasili. Bola som veľmi rada, keby sme tu vyslali jasnú líniu a jasný signál rade, že sme sa označovanie E, potravinových imitátov. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Žiadny odpor voči ústnemu pozmeňovaciemu návrhu, čiže budeme hlasovať o Agri 110 s týmto pozmeňovacím návrhom. To je za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz e, opäť ústny pozmeňovací návrh k 557, alebo je to vybavené? Je to vybavené, dobre. Takže teraz budeme hlasovať o 570, 557 a IMKO 89. Aha, pardon, to odpadáva, tu je to napísané. Imko 90 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 111, Imko 91 za, proti, zdržali sa, prijatí. Imko 91, Agri 112 za, proti, zdržali sa, prijatí. Imko 92 za, proti, zdržali sa, prijatí. 192 za, proti, zdržali sa prijatý. 580, pardon, 558 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri 113 za, proti, zdržali sa prijatí. 559 odpadáva. 193 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Aj to odpadáva. A tým sa dostávame k 560. Hans-Peter Mayer, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 561 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 562 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 562 preveríme elektronicky. Beendet. Abgelehnt. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 563 za. Proti. Zdržali sa. Mm, myslím, že, sa to, že je to zamietnuté, ale môžeme to preveriť. V 563 preveriť elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Dobre, takže je to prijaté. 564 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 565 za, proti, zdržali sa, prijatí. a 565 druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. 567 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 195, Agri 114, Imko 93 za, pričom 195 e, bola stiahnutá, čiže Agri 114, Imko 93 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme to. Agree, 114. 8, 5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 Je to logický výsledok eh, predchádzajúcich hlasovaní. To tvrdí sekretariat, takže budem vám veriť. 196. ...198, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Agri 15, Imko 94 za proti, zdržali sa prijatí. 569 za, proti, zdržali sa prijatí. Pesto sedemdesiat tri za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Agri 117 za. Proti zdržali sa prijaté, prijatí. 570 prvá časť a 199 prvá časť za. Proti zdržali sa prijatí. 572. časť, 199. druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Prijaté. 573. časť, 199. tretia časť. Pričom to druhé bolo stiahnuté. Čiže len 573. časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 118. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. 572 prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri 119 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 572 druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri 120 a 572 tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Agri 121 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 572 štvrtá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 574. časť, 199. 4. časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 571 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 200 a IMKO 95 za, proti, zdržali sa, prijatí. Prijaté. 201 za, to všetko dokopy, hej, čiže 201, nie, nie je to spolu. Takže teraz hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 201. Kto je za pozmeňovací návrh 201? Za, proti, zdržali sa prijatí. Preveríme to. 201. Minus, minus. minus, Beendet. Konec hlasovania. Jasnou väčšinou prijaté. IMKO 96 a 122 Agri odpadajú. Overujeme, či sa hlasuje o 575-ke. Nie. Tak pokračujeme úvodnými ustanoveniami. Jednotka, návrh 1, zomer. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dvojka, zomer. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 3. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 5 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Agri 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Agri 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 6 a Agri 3. Prvá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Agri 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 9, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 10 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 11 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Strana 67, 12 a agri 6, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 202 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 203 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 13 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Imko 4 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Agri 7 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Agri 8 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 14 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 206, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 15, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. 205, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Agri 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Strana 68, 17, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté 18, kto je za, Ešte raz, kto je za 18, kto proti, kto sa zdržal, overíme 18. Hotovo. Zamietnuté. 211 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 209 a 210, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Imko 7 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 213, 216 a 217. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Overíme si to. 213, 16 a 17. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. Dvadsaťdva za, 39 proti. Jeden poslanec sa zdržal. Dobre, zamietnuté. Agri 11, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 215, to je za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 212 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 220 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 218 za proti, kto sa zdržal zamietnuté. 222, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Overíme 222.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 224 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 225, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 22, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 226 za, proti, kto sa zdržal, prijaté je 13 a 228 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 24 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 230 a imko 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 236, kto je za, ešte kto je za 236? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 235, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 234, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Môžeme to overiť. 27. Otváram hlasovanie. Končím mm-hmm. hlasovanie. Prijaté. Áno? sedmička ako ďalšia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Overíme. 237. Hotovo. Zamietnuté. 238 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 238. Končím hlasovanie. Prijaté 29 za, 28 proti, 3 sa zdržali. 28 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 239 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 241 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 29 po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Strana 73. Agri 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Prijaté. 30 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté, 31 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté, 245 za, proti, to sa zdržal, zamietnuté. Overíme 245. -ku. Hotovo. Zamietnuté. Väčšinou mám dobré oči, ale nevždy. 32, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 246 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Agri 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 33 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Imko 14 za proti, to sa zdržal, prijaté. Pán predseda, pred záverečným hlasovaním prosím o krátku prestávku, aby som sa mohla poradiť s členmi svojej skupiny. Máte pravdu, spravíme si prestávku. Ja mám teraz 12.1 na hodinkách. Dvanásť desať, tu, dvanásť pätnásť. Pätnásť minútová prestávka.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 liebe Kolleginnen und Kollegen, dear friends, 15 minutes are over. Takže 15 minút e, vypršalo. Veľký kompliment e, všetkým členom tohto výboru 2 hodiny 40 minút. Um, Quite good. Thank you very much. Ďakujem pekne za vašu spoluprácu. Politické skupiny uh, e, veci skonzultovali a teraz máme dve hlasovania a budú elektronické. Najskôr budeme hlasovať o návrhu správy ako celku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. že máme 51 za, 4 hlasy proti, 5 sa zdržalo. Eh, Teraz o eh, legislatívnom uznesení hlasujeme ako celku. Otváram hlasovanie elektronické. Hlasovanie je ukončené. 52 za, 2 proti, 5 sa zdržali. Gratulujem pani Zomer za, k tejto správe aj za celú odvedenú prácu ako spravodajkyni. Takže tým prerušujem dnešné zasadnutie. Pokračujeme o tretej hodine um, a čaká nás ešte množstvo hlasovania. Dobrú chuť.